Colleagues, mesdames, messieurs. Kolegyne, kolegyne, kolegovia. Ja by som teda začal. No a týmto otvárame toto zasadnutie. Ospravedlňujem sa za, za meškanie. Mali sme zasadnutie koordinátorov, ktoré bolo relatívne dlhé, ale zasadnutie výboru pre rozpočet bude stručné pretože zohľadom na rozhodnutia konferencie predsedov eh, z tohto rána, tak eh, niektoré hlasovania sa stratia. Videli ste program a ak nie sú žiadne pripomienky, tak eh, program je týmto schválený, oznámenia predsedu. Nájdete ich v Kobu News. J'ai euh, une... Euh, no. A ďalej mám pár informácií pre vás o dvoch delegovaných aktoch anglicky, ktoré obsahujú uh, pravidla pre orgány PPP. Private Partnership Public, Čiže verejno-súkromné partnerstva, orgány príslušné a agentúry EÚ na základe FR boli notifikované komisiou ďalšie dohody. Rada a parlament môžu, komisia môžu môžu protestovať, avšak nemôžu byť predložené žiadne pozmeňujúce návrhy. Prosím, do októbra 25. pozornite sekretariat, či navrhujete nejaké námietky proti týmto delegovaným aktom. No a podľa článku 2 bodka 210 finančného nariadenia, tak lehota je 2 mesiace a lehota začne plynúť, keď všetky jazykové verzie delegovaných aktov dostane parlament. V tomto prípade to bude 1. október 2013 a toto obdobie sa dá rozšíriť o ďalšie dva mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu alebo rady. Lehota na pripomienkovanie v výboroch je krátka alebo mala byť krátka. A ak sa objavia nejaké výhrady, tak eh, na plenárke treba schváliť eh, námetku proti prijatiu delegovaných aktov. Lehota na prijatie je krátka, to znamená 25.10.2013. Bod 3. už nie sú tu písomné ešte nemáme žiadne písomné zápisnice z predchádzajúcich schôdzí, takže teraz ďalšiemu bodu na žiadosť spravodajcov správa Kalfín v eh, ktorom zastúpení ECB. Dnes sa dnes nebude hlasovať. To hlasovanie bolo odložené na ďalšie zasadnutie, na žiadosť spravodajcu. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční 5. novembra. Hm, dátum sme plánovali bežné, alebo teda na zasadnutie, no pred niekoľkými týždňami sme sa rozhodli to zrušiť, no a vzhľadom na udalosti od včera koordinátori rozhodli, že ten termín bude obnovený. Takže zaznamenajte si do kalendárov, že 5.11. po obede sa uskutoční zasadnutie rozpočtového výboru s dôležitými hlasovaniami a tým sa dostávame k hlavnému bodu dnešného poobedia a to je rokovanie o opravnom rozpočte 2013 a včerajšom trialógu. Pokúsim sa zhrnúť situáciu a spravodajcovia to môžu doplniť. Trialóg sa uskutočnil včera, týkal sa návrhu rozpočtu na rok 2014, ako aj otázok, ktoré ešte nie sú doriešené, úpravných rozpočtov 2013 a vyjednávacieho balíčku o MFF. Tento trialog nedospol k výsledku. My sme si vymenili stanoviska a predbežne máme pomerne veľké problémy, ktoré treba vyriešiť v rámci rokovania o viacrečnom finančnom rámci bez ohľadu na našich rozdielných názoroch. A to v tejto fáze roku je obvykle, pokiaľ ide o rozpočet na rok budúci. Viete, že začiatkom týždňa Koreper schválil opravný rozpočet 8. To je čo, je čo to, čo sme hovorili ako druhú tranžu, ktoré sú ne, nevyhnutné na platby roku 2013 a to vyčerpa strop výdajov platobných prostriedkov za rok 2013. <clears throat> Dobrá správa je, že Koreper schválil návrhy komisie a zlou správou je, že Koreper toto schválenie doplnil pripomienkou tak v úvodných ustanoveniach, ako aj v ďalšom odstavci, kde spája opravný rozpočet 8 s 9 a s hlasovaním o nariadení VFR Európskym parlamentom, pričom rada nebola schopná poskytnúť mi text, ktorý zišiel z práce Koreperu. Čo naši spolupracovníci považujú za normálne, ja to považujem za nezmyselné. <clears throat> No, tak alebo tak, rozpočet eh, sú no, iba čísla. Tom akékoľvek komentáre, ktoré môže prijať Koreper, Rada ministrov alebo parlament, tie neslúžia právne k ničomu. To sú proste politické komentáre. A potom je nám to jedno. Rada, tam môže dať čo chce. Parlament tiež poskytuje podobné komentáre. Alebo v rozpočte, ktorý navrhla Európska komisia, tam nie sú tiež iba čísla, tiež sa hlasuje o slovách a rozhoduje sa o tom texte a to má tiež právne dopady. Ďalej je treba mať aj ten text. Keď sa schváluje právny základ návrhu smernice alebo nariadenia, príslušný parlamentný výbor má text, ktorý prišiel z rady. My žiadny text nemáme. A tak ako to bolo predstavené, tak tu existuje politická súvislosť, ktorá je zásadná zo strany rady. A to stanovisko, ktoré sme obhajovali, úplne v súlade s tým, čo parlament vždy tvrdil, svojho uznesenia z 3. júla 2013 a vo všetkých jednaniach verejných súkromných o rozpočtovom výbore bilaterálnych rokovaniach a v priebehu trialógu. A aj včera dohoda týkajúca sa MFF súbor a parlament jasne vo svojom uznesení 3. oznámil, aké sú jeho podmienky, ktoré sú nevyhnutné, aby mohol s konečnou platnosťou odhlasovať MFF a tie podmienky sú tri. Poprvé, schválenie bezpodmienečné tých 39 miliard dopravného rozpočtu, ale vytvorenie skupiny na vysokej úrovni pre reformu vlastných zdrojov a po tretie overenie skutočnosti, že nebude existovať zásadný politický spor o všetkých právnych základoch programov, ktoré sú financované na základe európskeho rozpočtu, ktoré boli dojednané. S tým, že je tu asi 70 nariadení a samozrejme <clears throat> dve alebo tri nariadenia môžu byť politicky problematické. Takže medzi tým rokovania pokračili, pokročili, ale čo sa týka nášho hlavného bodu, 3,9 miliard dopravného rozpočtu 8, boli podpísané zmluvy medzi nami a radou a nemôžeme prijať, že ten, kto s nami podpísal zmluvu, tam zrazu doplní podmienky. To je zásadná vec. Keď som to včera povedal tlačí jeden novinár mi povedal, že vy sa púšťate do inštitucionálneho vzoru. Je to vec zásady. Keď sa podpíše zmluva, napríklad o svadbe, tak na druhý deň, že nich nerozmyslí a nedoplní niečo na druhý deň do svadobnej zmluvy. Proste tá zmluva musí byť dodržaná tak, ako bola podpísaná potom sme pripravení a tak sme to aj v rozpočtovom výbore povedali. Spravodajca to povedal, my sme to povedali verejne, súkromne všetkým členským štátom, ktorých sa to týka. My sme ochotní preskúmať, ako čo najlepšie a najrýchlejšie prefinancovať odškodnenie škôd spôsobených niektorým členským štátom povodňami na jar tohto roku. Teda okrem tohto zásadného rozporu je tu tiež neplánovaný problém s kalendárom, to nešťastné na začiatku to nebol politický problém, ale interný problém rady. Rada, rada v každom prípade nemôže hlasovať na úrovni ministrov, Je nevyhnutné, aby mal hlasovať parlament. Takže rada hlasuje ako prvá. Rada nemôže na ministerskej úrovni hlasovať do 30. októbra. Dve veľké problémy, dva veľké problémy a tretia vec, ktorá nie je vyriešená. To je to trochu jednoduchšie, to sa týka vytvorenia skupina na vysokej úrovni, keď rozhovory pokročili. máme dá sa povedať, že to rokovanie pokračuje a nie sú zásadné rozpory. Je to nová vec, ktorú vieme, každý postupuje veľmi obozretne. My pracujeme snahe dospieť niečomu konkrétnemu konvergencia zrovna je značná, avšak nepostupujeme dostatočne rýchlo, aby sme boli včas pripravení. Ja som dostal spoločný dopis skupiny ALDE, predsedu socialistov, ktorí majú obavy z toho, že tie rokovania sú príliš dlhé. Koreper venoval čerešie popoludnejšie zasadnutie práve skupine na vysokej úrovni, no a dnes ešte nemá závery Koreperu. Čakáme na pracovný materiál, aby sme dostali posledné stanovisko rady k tejto téme. Písomne som informoval predsedu Šulca a konferenciu predsedov o pokroku v práci a vyvodil som závery pro rozhovor so spravodajcami, že je stále možné za cieľ termín 23. Dobre, o záverečnom hlasovaní o balíčku M FR, ale treba byť vlastne oči rade, pretože neboli schopní hlasovať o jednotlivých súčastiach na rozpočtovom výbore dnes. Teraz vo štetok po obede, pretože sme nemali čas na vyriešenie týchto rozporov. No a my sme uvažovali o mimoriadnom rokovaní pondelok povede dnes ráno konferencia predsedov rozhodla odložiť hlasovanie, ktoré súvisí s MFF, naše rozpočtové hlasovanie a legislatívne hlasovanie na novembrové zasadnutie 19.11. No a rozumiem tomu, že povedali, že tie problémy, ktoré sú tu, pri niektorých legislatívnych aspektoch zohrali rovnako dôležitú úlohu ako rozpory, ktoré trvajú v oblasti rozpočtovej, avšak rozhodnutie je následovné. Musíme z toho vyvodiť závery. Na jednej strane to znamená, že ste máme viac času, aby sme vyjednávali čo má svoje výhody aj nevýhody. Výhody to má mimo iného v tom, lebo pokiaľ ide o dokončenie skupiny na vysokej úrovni, zloženie pracovných postupov, predsedníctvo programu, harmonogram programu a podobne. A skutočne, ak o mesiac budeme mať o mesiac naviac, tak bude možné návrh stanov a pracovný program stanov prijať. No, má to tiež nevýhodu, pretože sa dostávame do rozpočtového kalendára bežného roku a schválenia rozpočtu na rok 2014. Každopádne 23. oktobra sa nebude hlasovať o viacročnom finančnom rámci a balíčku, ale budeme hlasovať o rozpočte. Aby sme v súlade s kalendárom boli schopní vyjednávať o rozpočte na 2014. Ja tu pripomínam, že prvé teraz bude 4.11. a trialog, ktorý mal byť venovaný rozpočtu 2014, ale program bude zrejme širší, sa skutočne 7.11. a 11.11. 11. sa uskutoční posledné zmierovacie konanie s tým, že termín schválenia rozpočtu 2014, to je pôvodný návrh komisie, je 13.11. Teda hlasovanie balíčku VFR bude 19. teda keď sa dohodneme s radou počas jedného sčítaní, tak to bude Takže to znamená, že sa mení priebeh nášho rokovania. Mali sme dva alebo tri balíčky, balíček MFF, balíček eh, úpravného rozpočtu 9, ktorý je spojený s celkovým prevodom a rozpočet 2014. A to boli dva alebo tri balíčky. Teraz máme obrovský balík. No a rokovania je tu celkom jasné prepojenie a bude sa o tom diskutovať, takže nevyhnutne teraz ide o to e, rokovať na jednej strane aplikácia politickej dohody k MFF, ktoré znamená hlasovanie o pravidlách MFF a dohode medziinštitucionálnej, hlasovanie ďalej o opravnom rozpočte číslo 6, e, kde ešte e, nemáme jasno. Potom 7, e, kde to je v poriadku. Číslo 8, kde ešte sme není vysporiadaní. Všetky tieto hlasovania, to je palíček MFF, a to všetko 19. Súčasne sa bude rokovať o tom, aby opravný rozpočet, pokiaľ ide o záplavy, prevody všeobecné 159 e, miliónov a rozpočet 2014, kde rozdiel medzi komisiou a parlamentom na jednej strane a radou hľadajú, o, e, plat, e, hľadajú riešenie pre platby o miliarda eur. Takže toto je ten veľký balíčiek, kde rok, rokovanie bude fungovať. Odhľadnúť od tohoto, otázka zne, či chcú spravodajcovia niečo doplniť, kým sa otvorí samotná diskusia. Anna? Pán predseda, nuž. Tento trialog mal byť o hlavne o rozpočte na 2014, nož ale mizne to nejak tak tej hmle tých všetkých problémov s návrhom opravného rozpočtu a MFF. Mali sme tu výmenu názorov k našemu hlasovaniu k rozpočtu 2014 a reakcie z rady zo strany rady neboli, e, nebol žiadnym prekvapením, bola, nebol nesúhlas. Nesúhlas so skutočnosťou, že sme sa dohodli o rozpočte, ktorý je nad ich návrhom a do určitej miery tiež mimo návrhu komisie. Osobitne potom si myslím, že problémom je v, e, nástroj flexibility. Pokiaľ ide o štruktúrálne fondy, myslím si, že ten e, frontloading pre iniciatívu pre mladých by malo mať prostriedky, teda treba nájsť prostriedky inde, než prekročiť. Je tu dôvodom je e, Cyprus, prečo sme vyššie, a takisto je ďalší dôvod. E, fond pre znevýhodnené osoby. Takisto sociálny fond, takisto pokiaľ ide o zahraničné záležitosti. Myslím si, že by sme mali hľadať, myslia si, že by sme mali hľadať prostriedky inde. Náš, náš, e, naša argumentácia je silná v tom, že je to humanitárna pomoc, a, a oni si myslia, že by tu mali v, v určitých oblastiach vyššie marže. To nám naozaj ukazuje, že budeme môcť ísť do veľmi podrobnej diskusie, prečo sme hlasovali tak, ako sme hlasovali, pretože podľa mňa naša argumentácia pre navýšenie je veľmi dobrá. Máme tu napríklad agentúry, množstvo dôležitých E, ľudí v tieto dni cestuje na Lampedúzu, všetci sľubujú rôzne veci. My sme splnili e, pre Frontex 2,5 milióna navyše, takisto ďalšie oblasti, aby sme e, pomohli ľuďom v Afrike, ale život, život asi nie je taký pekný, ako pašeráci avizujú. Takže naozaj Toto je situácia, kedy máme naozaj silné argumenty voči uh, rade, keď sa diskutuje o podstate. Sme však pripravení na podrobnú diskusiu a samozrejme, ako ste povedali, máme rôznu úroveň pladieb Nielen, že sme e, opravili na stoli pôvodné sumy, podľa nás by to mala byť naozaj tá červená línia, takisto sme e, to prekročili, pretože sme prekročili aj záväzky a nechceli sme zvýšiť ešte existujúci problém rozdielov medzi sľubmi a tým, čo vlastne môžeme e, očakávať, že vyplatíme. Opätovne ide teda o prípad, kde diskusie budú prebiehať k témam. V zásade musím povedať, že sme v situácii, kde e, všetko bude v jednej veľkej diskusii. Nepáči sa mi to, ale taká situácia je. Nebude to veci zjednodušovať, ale e, Najväčší problém je vlastne pozmeňujúci rozpočet, opravný rozpočet pána Laviu. Otázka vyriešenia vlastne problémov, kde my dávame, kde my dávame súhlas s finančnými výhľadmi. Možno to zhrnúť tým, že e, vlastne MFF je obeťou záplav a že si skrývame, skrývame si hlavu E, podvodu. Dám e, slovo ešte ďalším spravodajcom a kolegom, ktorí si žiadali slovo, ale chcem povedať, že e, treba využiť prítomnosť pána generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva pre rozpočet v komisie. Treba uvažovať, kým ďalší, on bude môcť rozmýšľať, kým ďalší kolegovia sa vyjadria. Pokiaľ ide o čo povedala Ani Jensen, k otázke deklarácií, ktoré pri e, vysoké autority e, Európskej komisia a tak ďalej, vrátane najvyšších predstaviteľ parlamentu, s tým následkom nedávnej e, tragédie na Lampeduze, e, pri Malte ďalej, humanitárne problémy spojené s e, udalosťami v Sýrii. Všetci určite e, súcitíme s opäťami a s týmito e, udalosťami. Európska únia chce byť aktívna. <clears throat> No a keď chceme aktív, byť aktívni, to niekto musí zaplatiť treba pokopiť naše obrovské obmedzenia, pokiaľ ide o problematiku rozpočtu. Otázka znie, v ktorom roku a v ktorej linke e, príslušné výdavky týchto záväzkov uvidíme, alebo teda umiestnime. A ktorá kategória výdavkov to vlastne je, pokiaľ ide o platby. Merci. Uh... Ďakujem teda. Giovanni, máš slovo. Ďakujem, pán predseda. Ako povedala vlastne Ani Jensen, trialóg včerajší bol vlastne zhrnutím problémov u opravných rozpočtov za rok 2013 a preto si musíme, e, musíme sa pokúsiť zhrnúť, ako veci vyzerajú. A doplňujúco sa chcem spýtať komisie, hoci občas sú to otázky nižšieho významu, bo, bo niekedy je dobré nestratiť pohľad na celkovú vec. Pokiaľ ide o opravný rozpočet číslo 6, zoberiem ich teraz porade, nejde o ich priority obsahovať. Obs- opravný rozpočet číslo 6. Tu je jasné, že v rade nebolo preverovanie nie pokiaľ ide o príjmy a ani pokiaľ ide o e, príjmy so zohľadnením e, HDP a tiež pri poklese príjmov z cieľ téma je ešte v rade a nemôžno k tomu povedať. Po opravný rozpočet 7, kde ide o Európsky sociálny fond, u viacračný finančný rámec. Nuž, rozpočet sa týka následkov zhody e, v rade, ak sa zhodneme na novom finančnom výhľade. To znamená, ide o kompenzácie pre Francúzsko, Taliansko, Španielsko, pre tri členské krajiny. 133 30 a 100 miliónov eur, pokiaľ ide o bežiaci finančný rámec. Nevyhnutne to súvisí aj k zhodou, e, so zhodou o MFF. Tu je jasné, že parlament túto otázku bude preverovať a že tento opravný rozpočet teda bude preverený parlamentom. Ak sa zhodneme, a ak sa zhodneme aj na ďalších bodoch, ktoré zostali otvorené, pretože súvisia s viacročným finančným rámcom. Pokiaľ ide e, od toho, že je tu ochota, čo je celkom in, neformálne, je nám jasná e, jedna vec. A tu by som chcel poprosiť e, komisiu, aby nám to formálne vysvetlila, Nejde to, nie je to až také dôležité, pretože tu ide o relatívne malé čiastky, ale ide tu o tých 14,7 miliónov eur. Komisia to celkom presne vie. A, a snaha je tu o určitú korektúru opravného rozpočtu číslo 8 o čo ide pri týchto 14,7 miliónov. Už tu sa hovorí, že došlo k nesprávnemu eh, odhadnutiu. V minulosti sme prijímali eh, no v minulosti sa to riešilo teraz eh, popravný rozpočet číslo 9 tu je jasné že návrh rady na využitie 400 miliónov eur na, pokiaľ ide o prenesené prostriedky financovanie Národného fondu Solidarity. To všetko je čím si, nad čím sa musíme zamýšľať, pretože e, redukcia všeobecného prenosu prostriedkov. No už tu musíme požiadať komisiu, do akej miery tu riskujeme, že že spomalíme výskumné programy, do akej miery je tu nebezpečie, že všetky tieto programy nebudú správne implementované. A potom ešte posledná otázka, je mi ľúto, keď som, keď dneska kladiem toľko otázok, moje taký zvyk e, predložiť vždy všetko e, u rozhodnutí, o ktoré nám ide. Aké, e, aké následky vidí komisia, ak by sme sa nedohodli na oktobrovom pléne, ak by sa presunie rokovanie na november. My samozrejme vieme, že aj platby členských krajín sa tým e, presunú, čo bude mať aj nie, nezanedbateľné dopady na uh, uh, pokladnice komisie a to budú samozrejme operatívne ťažkosti, ale to komisia bude môcť vysvetliť. Už vopred vám ďakujem za vaše vysvetlenia. Je to veľmi jasné, Giovanni? Teraz Monika. Vzhľadom týchto e, problémov e, nemám veľa čo povedať, len v krátkosti len k tomu doplňkovému e, rozpočtu Giovanni Laviu, pretože tam po včerajších diskusiách predsa len očividne vyvstali. Kľúčová otázka z mojej strany je, že na, náš parlament si stanovil ťažisko, e, konkrétne jeden bod, ktorý podľa nás e, by nemal byť nedostačne financovaný. A to je téma výskumu. Je to samozrejme otázka agentúr. Je to však téma, ktorú treba diskutovať. Máme tu jeden veľký blok problémov a to je výskum. V tejto súvislosti chceme oprávnenie vzhľadom na inovácie a tak ďalej by sme chceli stanoviť ťažiska. A teraz komisia e, predložila návrh už 509 miliónov e, globálny transfer, to je výborné. Čo však e, by sme im potrebovali, je 400 miliónov pomoc e, záplavám, oblast, oblastiam, ďalej potom Sýria, komplex otázok spojených so Sýriou, a teda problematika pomoci a utečencov. A potom ďalej tu máme, ak si to precíznejšie pozriem, oblasť výskumu s potrebou asi 328 miliónov. Tu sú úspory 331 e, miliónov pre výskum. Je prvý úspora, úspora sa týka ITERu, to, e, to sa neodzrkali ne, ne, ne na programoch, pretože ITER mešká. U ITERu to neprekvapuje, pravdepodobne to budeme mať tak vždy. 2014 zase to bude na stole, pretože problémy budeme mať zase pre ďalším finančným rámcom. V podstate však ne, nechápem, že hovorím o mojich dlhodobých skúsenostiach e, z polnohospodárstva v iných častiach že z rozpočtu, ktorý zostáva 550 e, miliard, ktoré zostávajú keď sa to zoberie z tohto polnohospodárskeho rozpočtu. Keby sme mohli nájsť niekde 200 miliónov, aby e, našli, aby sme e, zvýšili globálny transfer na 709, keď to, tie isté prostriedky prenesieme na výskum, tak by sme e, už, mo, e, ušetriť veľa starosti pre Ann Jensen pre ďalší rok, pretože takéto nedostatočné financovanie jednoducho nie je priateľné. Iné body sa určite dajú diskutovať, ale takéto všeobecné nízke financovanie, to jednoducho nie je e, priateľné. Keď zoberme veci z 2013, možno to bude 192 eh, na isto, zoberieme si tých 200 miliónov, tak eh, určite v tomto obrovskom rozpočte by sme mali nájsť niekde 200 miliónov na, eh, na presuny. Nie je to prípustné. A keď na konce v roku 2014 v Kokobu v rozpočtovom kontrolnom výbore si prečítam, že niekde zostala miliarda, tak ma chytá len bezmocný hnev. Žiadam a os- e, ospravedlňujem sa, že budem môcť, musieť neskôr odísť, pretože mám termín. Chcem prosiť teda veľmi, veľmi súrne a mám k tomu samotná, sam, sama návrh, ak je pravdou, čo som dostal ako informácie, tak potom by rada mohla až do novembra sa ukázať ako rozumná a mnohé obavy by sa rozplynuli a určite by sme sa uspokojili, neboli by sme asi šťastní, ale boli by sme aspoň na hranici, na hranici spokojnosti. Toľko som chcela povedať, pretože si myslím, že by to malo byť možné týchto 200 miliónov niekde na globálne presuny nájsť. Rada tu predsa musí byť otvorená a e, citlivá. Nesmieme si tu nechávať e, otvorené, také otvorené účty, ktoré nebudeme do veľkej miery vedieť zaplatiť práve v čase, keď povieme, e, keď hovoríme, že inovácie a to, a to majú ísť vpred. Eh, Monika. Eh, eh, chápem Monika. Juta Haug. Veľmi stručne, len doplnenie k tomu, čo povedala Monika Holmajer pred chvíľou. Nie je to tak, že by rada tie peniaze, ktoré pochádzajú z toho celkového prevodu, že tie nechce nasmerovať do výskumu, že ich chce nejak prešafáriť aj pokiaľ ide o, tých, e, o tom minuse 14,7 milióna, tak tam došlo ku kráteniu aj v oblasti výskumu. Pri tom odporovnom rozpočte 8. Čiže oni všade plošne robia e, takéto škrty. Oni majú slávnostné reči, slávnostné vystúpenia, neviem ako to nazveme, ale je to nezmysel, čo za tým je, pretože to nepodložia skutočnými financiami. Hélas, vous avez raison, l'une et l'autre. Bohužiaľ, si správne pomenovala obe veci. Pán generál riaditeľ, viacero otázok smerovala na vás. Nech sa páči. Merci, prezident. Je vais euh, <clears throat> tenter... Eh, ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa odpovedať na tieto otázky. V prvom rade Predseda Barozo sa vyjadril prednedávnom, keď e, navštívil Lampedúzu, že 18 miliónov eur bude vyčlenených e, v rámci viazaných rozpočtových prostriedkov a že príde k presunu e, rozpočtového orgánu a že takisto tam pribudne ďalšia suma 40 miliónov v rámci kapitoly 3, ktoré sú určené na pre, presun, prevod. Tieto prostriedky pôjdu do Európskeho fondu pre utečencov. To bude opatrenie urgentné za účelmi migračných tokov. To sú, myslím, informácie, ktoré ste požadovali. Áno, ďakujem. E, čiže to sa vzťahuje k roku 2013, áno? To sú viazané rozpočtové prostriedky 2013. potom otázka pána Laviu ohľadom opravného rozpočtu 8 a 14,7 miliónov. Tá zmena zo strany rady. Rada sa domnieva, že toto je vlastne prispôsobenie, ktoré reflektuje nesúhlas e, vo veci zaučtovania pladieb To znamená spôsob, akým sa platby v rámci Solidarity alokujú, zauštovávajú. Čiže toto treba vyriešiť, keď nastane vhodná chvíľa. Evidentne je tu problém, ktorý súvisí s opravným rozpočtom 9, ako ste spomenuli. Ďalej, pokiaľ ide o tento o návrh opravného rozpočtu, že deviatku, e, pani Holmajer, e, poviem, rád by som našiel 200 miliónov pre ten celkový prevod. Naozaj by som bol šťastný, keby sa mi podarilo nájsť 200 miliónov pre ten celkový alebo globálny transfer, prevod, tak aby e, sme vedeli posilniť e, alebo zvýšiť sumu, ktorá pôjde na výskum. Boli sme šťastní, ak sa to tak dá nazvať. E, mali sme šťastie, e, pretože sme pripravili ten celkový prevod, globálny transfer. A zistili sme, že 289 je k dispozícii, 289 miliónov k dispozícii v rámci ITER, pretože tam bolo omeškanie v tom programe. Keby sme tam nedoplnili tých 289 miliónov, to bola ako mana, ktorá padala z neba, tak e, potom e, by tá globálna suma bola e, menšia. Bola by na historicky najnižšej úrovni, ktorá bola prenesená, tá globálne prenesená suma. Bola by to historicky najnižšia suma prevedená v rámci rozpočtu spoločenstva. Takže 200 miliónov, áno, my sme pripravení pozrieť sa na to ešte raz. A Samozrejme budeme nabádať aj naše generálne rejiteľstva, aby nám povedali, že či nemajú nejaké skryté poklady niekde, ktoré by mohli odkryť, ale máme vážne pochybnosti, keď si vezmeme do úvahy tie ťažkosti, ktoré sme už zažili, keď sme sa snažili e, zhromaždiť 509 miliónov pre tie celkové presuny. Ale teraz, aby som sa vrátil späť k odpravnému rozpočtu 9 400 bolo použitých na financovanie opravného rozpočtu. A tým pádom ostalo eh, len niečo cez 100 miliónov v rámci eh, celkového prevodu presunu. Z tých 109 miliónov eh, musíme konsolidovať nevyhnutne všetky prostriedky pre sírijských utečencov Viete, že máme obrovské problémy s platbami, pokiaľ ide o núdzovú pomoc, humanitárnu pomoc pre sírskych utečencov, 76 miliónov a potom ostáva v podstate len 31 miliónov na financovanie zvýšku. 31 miliónov ostáva. Inými slovami, neostáva príliš veľa Analýza komisie je nasledovná. Vzhľadom na takéto okolnosti by sme mali prioritne riešiť platby pre príjemcov. v prípade ktorých by sme museli v omešk- pri omeškaní platiť penále alebo nejaké pokuty. Sú isté prípady, kde vieme, že takáto situácia by mohla vzniknúť. Takže takýmto prípadom by sme dali prioritu, riešili by sme ich prioritne e, z pohľadu mobilizácie prostriedkov. Otázka ohľadom toho, čo sa vlastne deje. Aj vzhľadom na hlasovanie vo veci opravných rozpočtov 8 a 9. E, to hlasovanie sa neudeje až e, pokiaľ nebude plenárna schôdza 19. novembra, ustanovenia, nariadenia, ktoré hovoria o prístupne alebo mobilizácii vlastných zdrojov, tie sú jednoznačné, jasné. V prípade, že rozpočet bude odsúhlasený po 15 dní v mesiaci, tak e, prostriedky finančné musia byť e, sprístupnené komisii k prvému pracovnému dňu druhého mesiaca nasledujúcom, nasledujúcom po eh, hlasovaní, po mesiaci hlasovania. Čiže M plus 2. Keby sa teda bolo hlasovalo, keby sa hlasovalo pred 15. novembrom, tak by to znamenalo prvý pracovný deň decembrový. V tom hypotetickom scenári ale pokiaľ ide o 19. novembra, teda hypotézu, že tam sa bude o tom hlasovať, tak pravidla diktujú, že finančné prostriedky budú dané k dispozícii k 1. januáru. Z čoho vyplýva, že komisia bude mať veľké ťažkosti, pokiaľ ide o skutočné platby. E, máme e, tie platby, nastavené, ale nebudeme mať e, hotovosť, aby sme naplnili e, tieto viazané rozpočtové prostriedky. Čiže je isté, že bude nevyhnutné pozastaviť naše platby. Pravdepodobne ku koncu novembra budeme musieť e, pozastaviť platby ku koncu novembra smerom teda k tým príjemcom. Takáto je situácia v tejto chvíli. Je to naozaj veľká obava, ktorá z toho vyplýva, keď si vezmeme, aké dôsledky to, z toho budú plynúť pre príjemcov. Ale je treba to povedať jednoznačne z tohto miesta a takisto úprimne. Ďakujem pekne. Ja ďakujem pekne, pán generálny rediteľ, ďakujeme za toto vysvetlenie. chápem to tak, že pokiaľ ide o moju otázku, bude troška viac ako 30 miliónov eur. ktoré budú uvoľnené pre obete tragédie v Lampeduze po tom, čo prebehnú tie prevody alebo presuny e, rozpočtových prostriedkov e, z roku 2013, ktoré potom budú zaučtované ku koncu roka. Čiže to je, pokiaľ ide o tie platby z roku 2013. To bola moja otázka. Nie som prekvapený, ale som rád, že ste tak konštatovali verejne, že ak sa budeme pridržať súčasného stanoviska rady, ktoré sa týka financovania opravného rozpočtu číslo 9 e, celej sume 400 miliónov takýmto globálnym presunom, presunom, ak by sme sa mali pridržať takéhoto stanoviska, tak e, úprimne povedané, ale každopádne je to realita, e, je to realita, ak som to pochopil, budeme musieť pristúpiť k voľbe medzi tak povedať, odpojením tých sírskych utečencov, a medzi eh, nevykonávaním rovnovážneho rozpočtu. Buď odstrihneme alebo nezaplatíme teroristickým eh, rozpočtom, pretože, eh, teda utečencom. Lebo ak by ste museli potom platiť poplatky za omeškanie, to by znamenalo, že Únia nedodržala časový harmonogram, ktorý je uvedený vo finančnom nariadení. Musíme sa pozrieť položku po položke, spravodajca tak spraví, ale musíme si uvedomiť, čo je vlastne v hre o čo tu ide. A keď nastane tá chvíľa, tak každá inštitúcia musí na seba prebrať vlastný diel zodpovednosti, pokiaľ ide o tie omeškania v rozhodnutiach. Nechcem na tom zbytočne nastojiť a nechcem ani spúšťať nejakú sériu vinenia alebo ukazovania prstom. Chcem tu len pripomenúť jednoducho, že opravný rozpočet 6 vo výške 2,7 miliardy dodatočné zdroje z príspevkov z HDP to vyplácajú členské štáty a je úplne, úplne nevyhnutné takéto niečo mať, e, keď si e, e, vezmeme do úvahy prepad v príjmoch, z colných, colných príjmoch, colných príjmoch z dôvodu krízy. A preto sme takéto niečo riešili, riešila to aj rada, ale rada nechcela tieto veci schváliť včas, takže ten problém s hotovosťou je na pleciach rady a sú dôvody, možno aj pádne dôvody a argumenty, prečo je to tak. Ale rada nerieši ten problém. Dokonca mimo týchto priestorov sa o tom aj nehovorí. Každopádne nedávalo by zmysel pokračovať v rokovaniach o opravnom rozpočte 8 s radou, pretože na každý pád by sme nemohli o tom hlasovať na plenárke. A to sa teda týka opravného rozpočtu 8. A komisia by teda nemala tých 3,9 e, miliardy, tak či tak. Pretože rade e, sa podarilo nehlasovať, tak povediať, nehlasovať o opravnom rozpočte 8 až do 30. oktobra. Nejakým spôsobom sa im podarilo nenájsť si čas, e, a teda robia to až 30. oktobra. Pokiaľ ide o ten časový harmonogram, my sme tu vystavení na pospas, vydaní na pospas rade. Nechceme ukazovať na nikoho v tejto chvíli, viniť nikoho, ale ak ľudia začnú sa stiažovať, tak e, musia si uvedomiť, kto je za situáciu zodpovedný. Vzhľadom k tomu, čo zaznelo, ja chcem len e, ďalej apelovať na našich spravodajcov, aby e, komisiu donútili k takémuto kroku a aby sa pozreli presne, ktoré rozpočtové položky sú ovplyvnené tým celkovým presunom, prenosom. E, ísť normálne riadok v poriadku, položku po položke a uvidíme, aké je stanovisko rady. E, pokiaľ ide o 509 miliónov, ten celkový presun, e, tak e, rada si žiada 400 miliónov pre opravný rozpočet 9. A čo navrhuje rada spraviť so zvyšnými 109 miliónmi? Budeme schopní nájsť 200 miliónov na výskum z tejto sumy. To povedala Monika, teraz už odišla. generál riaditeľ jej však odpovedal v tejto veci ale spravodajci naši musia získať jasnú predstavu, keď budú vstúpať do týchto rokovaní. Čiže pán Narancho k tomuto dôležitému bodu. E, ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade e, by som sa chcel poďakovať e, za tú, tento komplexný pohľad, ktorý ste nám poskytli k situácii. Ďakujem aj spravodajcom, ktorí sú priamo zapojení do riešenia tohto problému. Ja teraz budem riešiť politické otázky, pretože tu sme na pôde politického orgánu. E, povedali ste nám, ak som to správne pochopil, že konferencia predsedov sa rozhodla odložiť rozhodnutie o e, viacročnom finančnom rámci až e, na november. Myslím, že tak je to. V takomto prípade neviem, či je možné zvrátiť takéto rozhodnutie. Neviem, či dá sa to rozhodnutie nejak upraviť. Ja neviem, či je to inštitucionálne vôbec možné, ale tu vznikajú dva problémy. Poprvé je tu politický problém a naozaj e, spolutovaním konštantujem, že takéto rozhodnutie bolo prijaté vôbec, pretože my takto vysielame posolstvo smerom na spoluobčanov, že opäť e, tvoríme len viac a viac zmetku vo veci, ktorá už mala byť dávno, dávno vyriešená. Už doteraz, už sme mali mať teda vyriešenú túto dôležitú záležitosť. A potom je tu ďalšia e, záležitosť, túto rozpočtové problémy ktoré súvisia s tými opravnými rozpočtami. No ako Giovanni Lavia, ako to povedal, tak potrebujeme v prípade niektorých opravných rozpočtov oddeliť to riešenie. Ja som ale nepochopil celkom prečo konferencia predsedov e, ak, aké, aké tie kogentné dôvody vlastne uviedla pre takéto nakladanie s rozpočtom sú to nejaké politické záležitosti, ale potom e, vzniká to aj zmetok na rovni niektorých nariadení, ktoré boli predmetom rokovania, ako ste povedali. Ale myslím si, že v tejto fáze, pán predseda, ja aspoň politicky sa domnievam, že e, veľká škoda, že konferencia predsedov dospela k takémuto rozhodnutiu. Myslím si, že by bolo možné prekonať takéto ťažkosti, takéto prekážky v rámci obredzeného časového obdobia. Je ťažké vysvetliť bežnému človeku, že nevieme vyriešiť takéto problémy, ktoré sú procedurálneho alebo procesného charakteru. Viem, že existuje odvetvie práva, ktoré sa volá procesné právo a niektorí ľudia využívajú niektoré ustanovenia v procesnom práve, aby oddialili dôležité, podstatné rozhodnutia. Ale myslím si, že v tejto čase, čase, v tomto čase, v tejto časovej fáze je ťažké sa postaviť a zodpovedať si to pred našimi občanmi a povedať len, a je to veľmi náročné, komplikované, sú tu isté problémy, prekážky, nemáme e, nejaké závažné problémy, ale z pohľadu procesného a procedurálneho nie sme schopní sa dohodnúť a nie, nevieme e, schváliť teda dôsledku toho niečo. Keď si vezmeme tento kontext, e, treba si uvedomiť, že potrebujeme stabilitu, treba vyslať posolstvo z tej istoty, kľudu, pokoja. To potrebujú občania a to potrebujú aj tie orgány, ktoré e, majú prospech z financovania EÚ. Práve naopak, my vysielame opačný, opačnú, opačné posolstvo, opačný mesič. E, my e, tvoríme stále viac a viac zmetku a ľudia len ťažko chápu, čo vlastne robíme. To je také politické stanovisko, politická pozícia a viem, ako pred chvíľou vysvetlil generálny riaditeľ tie ťažkosti, s ktorými sa on stretáva, a problémy, ktoré on má, pokiaľ ide o nájdenie tých vhodných prostriedkov v rámci rozpočtu, tak aby e, dokázal naplniť tie globálne potreby financovania. Ale moje stanovisko, pán predseda, je politickým stanoviskom a v rámci tohto rozpočtového výboru my sme e, politicky e, zastupiť nástupcové. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ja som na konferencii predsedov bol za to, aby sme minimálne podľa toho, čo chcel náš výbor, sme mohli hlasovať tak, ako sme chceli, ale bohužiaľ na konferencii predsedov to nebolo podporené a rozhodnutie nebolo zmenené. Ale, drahý priateľ, keď sa pozrieme na verejnú mienku, tak to nie je vôbec problém procesu, nie je to problém parlamentu. Ako chcete, aby parlament hlasoval o texte, o ktorom ešte rada nehlasovala. Áno, je tu isté meškanie, ale to predsa nie je chyba parlamentu. No a prečo rada nehlasovala? Pretože určitý počet členských štátov nechce alebo nemôže financovať európsky rozpočet. Takže, bohužiaľ, váš a môj. To je pravda, ak chceme hovoriť politicky, tak toto je pravda. Avšak, systém vyzerá tak, že vlády sa skrývajú a schovávajú táto téma, o ktorej hovoríme, jedná sa tu miliardy eur, o sociálnu politiku, o humanitárnu pomoc, hovoríme o pomoci mladým nezamestnanosti, hľadať pre nich prácu, ale na strane rady tam sa diskutuje len za, zatvorenými dverami. Vôbec nevieme, čo z toho vyjde. Žiadny členský štát nedostáva, alebo teda nepreberá politickú zodpovednosť pri tejto téme. Nie je tam žiadna televízna kamera, nič. Všetko je za zatvorenými dverami. To, čo sa ukazuje, už ukazuje sa len to, čo sa robí v Európskom parlamente, ale keď sa niečo, keď niečo meška, tak všetci hovoria, že to je chyba parlamentu. Ale keď vy, alebo my všetci, alebo ja to, čo robím prirodzene u mňa. No už dobre, teraz sa eh, pretože som stranou v opozícii, ale robil som to aj keď sme vládli. Takže keď sa na nás útočí kvôli tomuto meškaniu, tak treba jasne povedať, že je to chyba vlády. To treba povedať úplne jasne a preukázateľne. Zajtra, keď vlády splnia svoje úlohy a povinnosti, tak eh, sa rozhodne, oni budú hlasovať, pretože podľa procedurálneho postupu najskôr sa musí hlasovať na rade a potom na úrovni parlamentu. A potom <clears throat> budeme ochotní vyjednávať hneď od zajtra. Ale rád by som pripomenul, že ak by sa všetci držali postoja parlamentu, tak všetky problémy plateb v roku 2013 by už boli vyriešené od júla alebo júna, pardon, pretože Európsky parlament v rámci rokovania o viacročnom finančnom rámci povedal, že akceptujeme tieto čísla rady, aj keď sú príliš nízka, aj keď bolo znížené, ale máme isté podmienky a hlavne trváme na tom, aby rozpočet na rok 2003 a platby boli v súlade so zmluvami, aby sme splnili všetky záväzky, aby sa vyplatili všetky faktúry za rok 2013 tak, aby nové obdobie 7 rokov mohlo začať na čistom základe. Európska komisia už v tomto období hodnotila celkovou čiastkou 11 miliónov dodatočných záväzkov. Pri daných roku 2013 parlament túto pozíciu podporil a že tam 11 miliónov naviac. No a v tomto období to bola rada, ktorá kvôli problémom istých vlád, ktoré sú blízko vám aj mne, len akceptovala prvú časť a slúbila na, že dostaneme ešte 3 miliardy. Ale zrazu rada tvrdí, že možno dostanete 3 miliardy, ale zatiaľ sme vzali 500 miliónov. Už veď to je politická dohoda, ktorú sme vykonali ktorú sme spochybnili, ktorá bola spochybnená. No a rada hovorí, niečo sme podpísali a rada zrazu hovorí, že má nové podmienky. To však nie je možné takto pracovať, pretože inak by sa mal povedať, že Európsky parlament je absolútne na nič. Pretože odkýve vždy to, čo rada príjme, ale keď to neodkýveme, tak sme škandalizovaní. Ale Európsky parlament má svoju zodpovednosť. Je tu zmluva a rada ju musí dodržať. A jednoznačne nemôžeme zaujať postoj, pokiaľ sa na rade nehlasovalo. A prečo rada mešká? Hlavne v rámci opravného rozpočtu číslo 6 2 miliardy 700 miliónov eur vlastných zdrojov alebo zdrojov získaných z vnútroštátnych príspevkov pokleslo, pretože niektoré štáty sa ocitli v obrovských problémoch, preto vyplatili svoje príspevky za rok 2013 môžu zaplatiť, že z rok 2014. Takže toto je reálna politika. No a je mi veľmi ľúto, že rada hlavy nemajú dostatok odvahy, aby to vysvetlili. Môžeme pochopiť, že niektoré krajiny vrátane tej mojej majú problémy v rozpočtovej situácii v príslušných krajinách. Chcem povedať, že v súčasnej dobe sa to týka európskeho rozpočtu, ale ja by som bol veľmi rád, keby rada verejne toto vyhlásila a mohli by sme povedala, že môžeme diskutovať o iných podmienkach. Ja z toho vyvodzujem tento dôsledok. Európsky parlament si nemôže pripustiť ani jednu jedinú výčitku vďaka tomu, že žiaľ je tu istý typ výdavkov, ktoré budú meškať, a hlavne vo veľmi citlivých sektoroch a v tom najhoršom momente z ekonomického, sociálneho a humanitárneho pohľadu. Pán Hartong. Kolegyne, kolegovia, no ešte kolegovia z EPP tvrdia, že že situácia sa už občanom nedá vysvetliť, pretože keď sa pozrieme na rôzne rôzne veci, je tu, vládne tu chaos a je to skutočne trošky politické riešenie, zdalo jednoduché, ale sa tu len slepo šporí. Ja musím zdôrazniť, že hovoríte politicky možno korektne, ale nie v mojom mene. Ďakujem pekne. Áno, to si viem predstaviť. Áno, to o tom vás môžem ubezpečiť. Už dobré. Tu ešte dve žiadosti o slovo a budeme hlasovať, pretože nás čaká hlasovanie Juta. Áno, potom čo Alan to všetko veľmi dobre vysvetlil. A ja myslím, že z toho sa dá vychádzať a vysvetliť sa to každému občanovi, pretože je to celkom jasné, že tie DAB sú administratívny chaos. To je nesprávne. Nemusíme ísť toto nesprávnou cestou. DAPS to je výsledok toho, čo rada s nami už dva roky robí. A totiž vždy v rámci rozpočtového konania nás znútia príliš, nízkej úrovne, plat, úrovni platieb. Už pred dvoma rokmi sme mali zdodor, zdorovať, ale to sme neurobili, pretože my sme politicky zodpovední a tvrdíme, že potrebujeme rozpočet. Pretože komisia neustále tvrdí, že potrebujeme rozpočet. Kam to vedie, to teraz vidíme. Potrebujeme DAPS, peniaze od členských štátov No to, že to dialan, to je správne. Niektoré členské štáty majú problémy. A to sa dá pochopiť. Ja myslím, že komisia niektorými členskými štátmi hľadá riešenia, aby z tie peniaze dali vyplatiť. Ale jedno je tiež jasné. Jedna členská krajina, minimálne jedna členská krajina, ktorá by mala platiť petinu rozpočtu, tá nemá problémy, ale tá nemá vôbec žiadne problémy. A práve títo, keď sa si, vypočujeme to, čo hovorí rada, oni ten postup zdržujú. Oni hovoria, že DAP 8 spojíme s deviatkou a len keď to pôjde sa vyplatiť cez redeployment, tak tým budeme súhlasiť. To znamená Nemci. Nemci to iniciovali, všetci ostatní. ktorí tí sa nechali vydierať Nemcami, veľmi dobre pristúpili na to, ale to je nesmysel. No a nemecký veslanec povie, že predsedníctvo rady to musí listom oznámiť predsedovi Beru. No čo, čo to je za demokraciu? Takže ešte raz, my, parlament, nie sme vinní za nič, minimálne určite nie za to, čo sa týka príslušného rozpočtu, poriadného rozpočtu. A preto, Juan, nehnevaj sa na mňa, viem, že ty si v ťažkej situácii, pretože tvoja strana je vo vláde, ale to nepomáha. Myslím, že ako parlament musíme byť proti vládam, bez ohľadu na to, či sú sociálno-demokratické, liberálne alebo konzervatívne. Nož. Prosím, nepúšťame sa do národnej alebo vnútroštátnej politiky teraz. Ďakujem pekne. Ja som v žiadnom prípade nechcel. My Ste ma pochopili tak, že v tejto situácii parlament, ktorý vždy jednal koherente a inteligentne, zastával termíny, to nebol môj zámer. Ja som chcel vyjadriť, že nežerúcimi dôsledkami tohto predlžovaného procesu bude veľmi negatívne vnímanie strany verejnosti. Že vláda minimálne v našom prípade to bolo tak, že sme sa snažili, som sa snažil tlačiť našu vládu tým smerom, aby sa to vyjadrilo. To znamená, aby si splnila svoje povinnosti v platbách, ktoré majú všetky vlády, aby sa tento problém vyriešil. Bez ohľadu na to, že, že som by mohol vyvolať takýto dojem, nebolo môjim záverom vyvolávať diskusiu o tom, čo mi vôbec neprisluší. No a to je veľmi vzdialené môjim zámerom. Aby no, som chcel torpedovať parlament za niečo. Nie, vôbec. Ja som sa chcel spýtať, či by toto všetko šlo obrátiť proti, do tej pozitívnej stránky, či sa nedá ešte niečo urobiť, čo je v našich silách, pretože keď sa pozrieme na finančný rámec, z môjho pohľadu by sme mohli iniciovať mechanizmus, ktorý je veľmi dôležitý, a to je odtvoriť dvere, aby sa mohlo diskutovať o vlastných zdrojoch do budúcnosti. To je veľmi dôležité a to je zásadný pilier. To sme dosiahli. To odsúhlasíme. Viem, že tu je meškanie, Dá sa to predsa preložiť ešte, alebo odložiť. Ja som v žiadnom prípade nechcel predložiť, odložiť správu, alebo predložiť a navrhnú povedať, že Európsky parlament je negatívny. V žiadnom prípade. že pracujeme veľmi dlho. A ja vlastne chcem poďakovať všetkým za prácu, ktorú vykonali za toto ťažké obdobie. Ja som chcel zareagovať na moju drahú priateľku Jutu. Ďakujem. Áno, ešte chápeme sa. A myslím, že by sme sa nemali obracať proti jednotlivým krajinám. Na to tu nejde. V tých rozpočtových otázkach sú obvykli podozriví a jeden je obvyklejší ako ostatní. Na nimi sú čistí placovia. Ďalšie krajiny, ale veľmi často to je vlastne taktika v rade. Nož, ako sa tu vyskrývajú tie ostatní, no a preto toto nie je úlohou parlamentu obracať sa proti jednej druhej krajine. Parlament má obhávať záujmy občanov, tak ako i my rozumieme, ako to my cítime. Či vládam, ktoré zastupujú členské štáty a ktoré majú každá záujmy, ktoré môžu byť odlišné. V každom prípade nemusíme znášať výčitky, že šlo k platbám a že tvára príjemné situácie. Posledná rečnička je Alda. Ďakujem pekne. Nož, teraz diskutujeme. Z poobedia boli sme dobré, aby sme všetci boli informovaní o posledných eh, udalostiach, tak aby sme videli, o čo tu ide, čo sa deje a aké to môže mať eh, dopady. čo sa týka napríklad programu, ktorý budúci týždeň. Ale aj keď ja zdieľam ten názor, že parlament nemá podľahnúť vytieraniu, tak myslím, že Praha je trochu zásadnejšia. Je to politická otázka, ktorá v niektorých obciach, ktorý si zvolil parlament, samozrejme parlament, nemôže podľahnúť vydieraniu a nátlaku. No a ja môžem len povedať, že my nesúhlasíme s dohodou, ktorú prijal parlament s radou k MFF. To je nič nové. Naša skupina nesúhlasí s tou politickou dohodou z viacerých dôvodov, pretože to je rámec, ktorý nie je správnou odpoveďou a reakciou na hospodárskú a sociálnu krízu v mnohých členských štátoch. No už, no, týka sa to mnohých členských štátov, ale nie len. myslíme, že to stačiť na to, aby úplne sa rozbehlo hospodárstvo a rast. No a nemôžu ísť, nemôžu v jednotlivých krajinách ísť politiky proti sebe. No a nezamestnanosť mládeže sa tým nevyrieši ani palčivé sociálne otázky. Úsporná politika ktorú vlády porujú, ale ktorú im aj núti komisia. No, tu je tiež o nátlak a my sme obeťami. A krajiny sú v každom prípade veľmi citlivé situácii. Obyvateľe príslušných členských štátoch sú tí, ktorí to musia znášať. Oni sú v situácii bezmocne vystavení. Tam, kde sa vytvára náklad, teda natlak, pardon. Ale porazení sú v podstate vždy občania. No a myslím, že veľký problém, že MFF nereaguje zmeny v Európe. Takže robí sa čoraz viac ústupkov smerom tým, ktorí ešte majú peniaze, tí, ktoré peniaze nemajú, tí sú na tom čoraz horšie. Trpia tým občania, ale aj my čo chceme niečo zmeniť, máme veľké problémy pri našej práci. Keď sa pozrieme na humanitárnu krízu v Grécku, ale keď sa pozrieme na situáciu v Lampedúze, vidíme tragické dopady, ktoré táto situácia má. Nuž, väčšina v parlamente tu rozhodla akceptovať MFF ľuďom v každodennom živote, tak však nepomôže bohužiaľ ďalej. Merci, Alda. Ďakujeme, Alda. Celkom jasne ste vyjadrili pozíciu vašej skupiny. U mnohých aspekt, aspektov veľmi jasne ste predložili pozíciu vašej skupiny. Zdieľame vašu diagnostiku u mnohých aspektov. Máme trošku sklz k hlasovaniu, ale treba začať s hlasovaním. Našťastie pre náš program, bohužiaľ však pre e, príjemcov e, európskeho rozpočtu. Polovička hlasovania e, sa ruší a začneme bodom 20. Mobilizácia EGF pre eh, valenciánsku komunitu v Španielsku. Spravodajcom je náš kolega Plenkovič. Uh, vos de vote. Vezmite si hlasovacie zoznamy. Takže eh, bod 20, správa Plenkovič množstvo pozmeňujúcich návrhov. Máte všetci hlasovacie kartičky. Hlasovací zoznam. Monsieur Plenkovič ne veut pas voter sur Pán Plenkovič nechce hlasovať k správe Plenkovič. Môžeme teda hlasovať. Je tu množstvo pozmeňujúcich návrhov toho istého autora, pani Bereš a ďalší. Spravodajca je za ne. Je to jednotka, dvojka, štyrka, šestka, peťka už je pokrytá. Unblock teda. Nie? Chcete e, vyňať niečo z toho bloku? Jednotku a dvojku. Urobíme unblock 1 a 2. Jednotka a dvojka. Kto je za? Kto je proti? 4. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Unblock ďalej 3, 4 a 6. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Pozmejúci návrh e, liberálov, spravodajca je proti. Kto je za? Traja, kto je proti? Veľká skupina a Alda. Pán Artong sa zdržal. Zamieta sa. Osmička, spravodajca je proti. Kto je za? Skupina spravodajcov. Kto je proti? Ďalší zdržal sa niekto. Zamieta sa. Záverečné elektronické hlasovanie. Môžeme hlasovať, prosím, elektronicky. Spoločné hlasovanie. Nefunguje to, prepočkajte, počkajte. Skúsime prezident. Attendez, excusez-nous, hein, pour l'instant. Euh... Na, na chvíľočku nás ospravedlňte. Hlasujeme teda. 21.11, 21 kartiček. Chýba ešte hlasujú, jeden hlasujúci. Končím. 20 za, 1 proti. 0 sa zdržalo. Blahoželáme spravodajcovi. Ďalej hlasujeme o správe Juty Haug. Najprv Európska agentúra pre e, železnice. Dve pozmenujúce návrhy spravodajcu, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Ďalej článok si návrh 5, spravodajcu, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Návrh legislatívneho vznesenia, kto je za jednotku a dvojku, spravodajcu, kto je proti, prijíma sa. Záverečné elektronické hlasovanie, funguje to? Áno. Každý hlasoval. 20 proti 1 sa 0 sa zdržalo. Správa sa prijíma. Ďalšia správa. Áno, Juta. Je to síce nezvyčajné, ale diskutovali sme tie pochybnosti z ITRE sme si diskutovali. Ja navrhujem k jednej časti E, ústneho pozmeňujúceho návrhu aj ústne pozmenenie k odsekom Q6. Zostáva tento odsek tak, ako je, ale vzadu v poslednej časti sa doplní diskutovať e, vytvorenie sekretariátu Berek a tak ďalej, alebo transformovanie Bereku do orgánu vlastne s komplexnými kompetenciami v eh, nezávislých európskych inštitúcií a členských krajín. Viem, že to trošku je ako taký prepad, ale dúfam, že všetci môžu podporiť túto zmenu, pretože ja jednoducho nemôž, nemusím povedať, že tú vec uzavrieme. Je tu totiž potom ešte druhá možnosť spraviť z Bereku nezávislú agentúru. Ale to musí proste dôjsť. Navrhujete teda ústny pozmeňujúci návrh k e, odseku 6. Ideme hlasovať po pozmeňujúcich návrhoch. Začneme pozmeňujúcim návrhom číslo 1 pána Gajera. s ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajcu. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Ďalej tri pozmeňujúce návrhy. Môžeme to skúsiť unblock? Nie, nie, v poriadku. Pozmeňujúci návrh číslo 2, Trautmann 2, spravodajce proti. Kto je za? Nikto. Socialisti sú tu veľmi tvrdí. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? To si overíme, pretože nie sme početní. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Pozmeňujúci návrh číslo 3. 3. Prospekt za. Elektronické hlasovanie. poriadku. 10 za, 11 proti, takže lavica e, dospela k neúspechu. Katrin Trautmann. Štvorka. Kto je za? Nikto. Proti. Zdržal sa niekto v poriadku. Pozmenujúci návrh ústny teraz Juty Hawk, ktorý e, pridáva tú spomínanú e, vetu v angličtine. Independent of European institutions and member states. Kto je za takéto znenie? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa teda. Blahoželáme teda ešte, pardon, záverečné hlasovanie. Blahoželanie Jute. Záverečné hlasovanie pre Juto Je to záverečné hlasovanie. Hlasujme. poriadku. 20 za, 0 proti a 1 sa zdržal. To je triumf. Takže je tu dodatočné hlasovanie, ktoré vám navrhujem. Dohoda s koordinátormi, to je k bodu 9. To je naše stanovisko sociálnemu fondu E, pre dodatočnú pomoc, ktorá sa má prideliť trom členským krajinám. Je to e, stanovisko a pripomínam vám, že opravný rozpočet číslo 7 je súčasťou balíčku. Takže, pokiaľ ide o kobu, nebudeme hlasovať 5. novembra. Budeme hlasovať 5. novembra popoludní a v Nombre e, v novembri. Ale máme tu stanovisko, ktoré treba dať k, správnemu, k právnemu základu e, výboru REGI a musíme o našom e, stanovisku hlasovať, aby e, REGI mohlo hlasovať a keby politika financovaná DAP 7 sa včas spustila. Je to správa Reimera Bögeho, ktorý je spravodajca, Sidonia ho nahradí. V každom prípade nie, nie je tu ani z nich, ale nie sú tu pozmeňujúce návrhy. Takže kto je za správu? Zproti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Blahoželáme tým pádom. Blahoželáme spravodajkyni Sidonii. Teraz prejdeme na bod 23 a 24, to sú prevody. Très bien. Giovanni Giovanni, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Sú tu dva návrhy na prevod e, prostriedkov na základe e, formálnej žiadosti e, Macedónska. Čas záväzkov z roku 2013 by mal byť prenesený na komponent inštitucionálny rozvoj. Tu by sa mali e, infraštruktúralné podniky v Macedónsku podporiť, podobne potom, ako aj pri poslednom opatrení. 18 miliónov eur to je e, návrh. Môžem e, predstaviť aj to ďalšie. Číslo 27, ďalší prevod prostriedkov. Tu ide o komunitu alebo komunu Valencia. Ďalších 40, 24 tisíc eur na pokrytie nákladov za služby v prospech 300 osôb, ktorí boli prepustení zo 400 podnikov. Bol to podnik kde sa e, vyrábali neminerálne materiály. Ide o tu o znob, opätovné začlenenie ľudí na pracovný trh. V poriadku. No už je to v skutočnosti tá, tá, ten, e, táto, táto, tento prevod 27 je výsledkom správy Plenkovič. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 27. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Je to to isté hlasovanie pre správu pána Plenkoviča. Ďakujeme ti, Giovanni. Pokiaľ ide o ďalšie časti, máme tu náhradníka prosím, odprezentujete nám eh, ten celok, celok tých, tých pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem. Nož, nechcela som ísť do detajlov, chcem len povedať, že tu máme dva prevody. T 45 miliónov ten druhý, prvý je o polovičku menší a tu je žiadosť o prevod ďalšej časti. Sú tu potom už také menšie prevody. Návrhovateľ tu dnes nie je, ale ten k tomu dáva dal pozitívne stanovisko, viac podrobností ani nemám, ale všetci vieme, o čo ide, že? V poriadku, tak ja vám navrhujem, aby sme hlasovali po inštitúciách. Môžeme teda hlasovať o prvých dvoch prevodoch 5 a 6 pre súdny tribunál, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Ďalej potom o, e, prevod 1, 2 a 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Ďakujeme, Heider. Skončili sme hlasovanie a navrhujem, aby sme prešli na bod 10. Tu sú dve správy pani Karavajo. Pro najprv o programe Kopernikus. Thank you, President. Um... Ďakujem, pán predseda. Kopernikus je následníkom európskeho programu GMS, globálny monitoring pre životné prostredie a jeho bezpečnosť, veľmi užitočný program poskytujúci dáta a informácie pre, pre pozorovanie e, vesmíru a napríklad pre, prispieva ochrane životného prostredia, klimatickým zmenám, občianskej bezpečnosti ochrane. Takže je tu naozaj mnoho aplikácie a v minulosti to a budú, prispel výrazne a bude prispievať ekonomickému rastu mnohých e, malých a stredných podnikov, ktoré tieto dáta využijú. Veľmi teda dôležitý program. Program Copernicus má vyčlenené rozpočtové prostriedky eh, vo čiastke v cenách za roku 2009 4,9 miliónov v seterejších eh, cenách. Súčasný návrh bol predložený komisiou len po záveroch rokovaní eh, k novému viacročnému rámcu. Takže cena je fixovaná, takže ja zdôrazňujem dve, tri veci. Prvá vec odzrkadluje pozíciu správy MFF, aby sa zabezpečilo dostatočné financovanie týchto projektov, súčasne chrániac ďalšie európske programy v A1A, hlavne v oblasti výskumu, aby tu nebolo prerušenie k Kopernika dostatočné finanč, dodatočné finančné záväzky by mali byť pokryté disponibilnými maržami pri stropoch a vlastných zdrojoch a ich stropoch. Po druhé, je dôležité e, vyhnúť sa e, prečerpaniu nákladov v budúcnosti, e, tak aby to bolo jasné, aby sme dokázali uľahčiť nákladovú kontrolu. Mali by sme to všetko rozdeliť do jednotlivých kategórií v závislosti od jednotlivých cieľov. E, záverom, e, Európsky parlament by mal zohrávať dôležitejšiu úlohu pri e, dohľade a kontrole rozvoja programu. Komisia by mala včas poskytovať všetky informácie ohľadom programu, osobitne pokiaľ ide o riadenie rizika, náklady, termín a výkon, teda termíny a výkon. To sú tie všetky veci, ktoré som chcel spomenúť v rámci a som ich zahrnul aj do môjho stanoviska. Ďakujeme pekne, pani spravodajkyňa. Pán Mina požiadalo slovo. E, dámy a páni, pán Mináš, e, rád by som niekoľkými poznámkami ešte doplnil. Dôležitý moment je takisto bod zaistenia najvyššieho stupňa bezpečnosti celého programu. V tomto ohľade by som rád doporučil využitie získaných skúseností infraštruktúry, ktoré e, vznikli v rámci implementácie programu EGNOS a Galileo, ktoré sú podobného charakteru ako Copernicus. V rámci štúdia témy a konzultácií som sa stretol v prípade laickej verejnosti s veľkým nepochopením dôležitosti vesmírnych programov Európskej únie to ma len utvrdilo v mojom presvedčení, že je úplne kľúčové do budúcnosti sa zamerať takisto na zvýšenie verejného povedomia o tom, akú úlohu zohrávajú produkty vesmírnych programov v našich každodenných životoch. Iba tak sa nám podarí v očiach verejnosti obhájiť prostriedky, ktoré vynakladáme na tieto programy. Týmto Túto úlohu by mala mať na starosti Európska komisia. E, veľmi vítam a podporujem snahu spravodajkyne e, pokúsiť sa o lepšiu informovanosť a zapojenie Európskeho parlamentu do procesu implementácie programu. V tejto súvislosti som už predložil pozmenujúci návrh, na základe ktorého by mal parlament dostať informácie okrem iného aj o výsledkoch auditu a tom prešetreniu, ktoré vykonajú Európsky súdny dvor a OLAF, Európsky ústavný dvor a OLAF. Túto úlohu by mal v rámci Európskeho parlamentu zastávať e, výbor pre rozpočtovú kontrolu. záver by som sa chcel poďakovať spravodajkyni za odbornú expertízu a chcem jej prislúbiť ústretovosť v spolupráci. Ďakujem za pozornosť. Merci, mon cher collègue. E, ďakujem pekne, drahý kolega. Takže pani Karvalo si istotne poznamenala vaše podnety. Pokiaľ teda ide o tento spis. Nebudeme o tom hlasovať samozrejme. Takže lehota na predklade pozmeňujúcich návrhov. A nie, pardon, N1 som chcela takisto vystúpiť. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. E, naozaj súhlasím s tým, čo zaznelo v súvislosti s politikou v oblasti vesmíru, aké je to dôležité. Ale mám otázku na pani Karvadovu. Pretože je pravda, že GMS je súčasťou politiky pre vesmír ako Galileo a má isté podobné črty. Keď ale hovoríme o prečerpaní nákladov tak ja som nadobudla dojem, že tento program je viac eh, s tým súborom viacerých menších projektov. A v minulosti sme neboli svedkami eh, nejakého prekročenia nákladov a to by nám malo nejakým spôsobom zaručiť, že ani v budúcnosti to tak nebude, že neprekročíme tie náklady, pretože je tam väčšia pružnosť, je to do toho zahrnuté tak, aby lepšie zohľadnili ten priebeh nákladov. Nie je to ako v prípade Galilea že nás môžu zatlačiť do kúta, povedia dajte nám viac peniazy, pretože ináč to, čo ste doteraz vynaložili, vyjde na zmar. Je to troška iné a samozrejme mali by sme byť opatrní, ale možno nemusíme byť až e, tak e, ustráchaní, pokiaľ ide o prekročenie nákladov, lebo neboli sme svetkami prekročenia doposiaľ a to nám zaručuje, že to nenastane. Ďakujem veľmi pekne. Pani Karvado, chceli ste odpovedať? E, ďakujem veľmi pekne. E, vítam návrh e, našej tieňovej spravodajkyne, že využijeme, pokiaľ bude možné, rovnakú štruktúru Galilea a že zvýšime povedomie verejnosti a že tie informácie pre Kokobu z pohľadu účtovného dvora a Olafu už sú nejaké informačné kanály, ale môžeme sa pozrieť na to, ako toto realizovať plne súhlasím s tou otázkou, ktorá zaznela. Nie je to riziko rovnaké ako v prípade Galileo alebo ITER, pretože toto je menší projekt, avšak vo všetkých e, projektoch v rámci 11 sme dali e, viaceré pozmeňujúce návrhy, ktorými sa obezpečujeme, že nepríde k prekročeniu nákladov a že nebude to prebraté z iných dôležitých programov, programov ktoré sú e, dôležité. Horizon 2020, program pre malé a stredné podniky, čiže je samozrejme nevyhnutné zabezpečiť e, istú mieru ochrany, ale to riziko je menšie ako v prípade Galilea a ITERu. E, ďakujem pekne. Chcem vám teda pripomenúť, aký je časový harmonogram správy Carvalho Termín na predloženie pozmeňujúcich návrhov 24. október na poludne. Hlasovať budeme 14. Čiže 14. a ITRE 28. A plenárka ešte nebola stanovená, e, teda termín na plenárnej schôdzi. Pokiaľ ide o bod 11, e, ďalšia správa Karvado e, o dohľade smírnom, Pani Karvalo. nech sa páči. E, ďakujem pekne. Aj toto je dôležitá záležitosť. To je program, ktorý chce prispieť k vybudovaniu nezávislej európskej schopnosti dohľadu vesmírneho a vystopovania, vysledovania a prevencia monitorovania rastúceho rizika kolízie, e, medzi, kolízie infraštruktúry vesmírnej je to veľmi dôležitá záležitosť. Spojené štáty vynakladajú obrovské prostriedky zo svojho rozpočtu na tieto záležitosti. Pokiaľ ide o tento návrh komisie, je tu istým spôsobom sieť existujúcich infraštruktúr členských štátov. Uvádza sa, že je tu má byť 70 miliónov počas 7 rokov. To je skromná čiastka z pohľadu naplnenia cieľa, ktorý sme si stanovili, ale je to dôležitá vec, aby sme mali takýto dohľad a aby sme vyhodnocovali e, rizika možných kolízií v rámci infraštruktúry vesmírnej. Opäť je to program, ktorý spadá do rodiny vesmírnych programov a je to dôležitý program. Tu vzniká otázka, že nie je tu explicitný rozpočet v rámci návrhu právneho aktu, preto som tam e, zahrnula pozmeňujúci návrh, e, kde som e, presne dala tých 70 miliónov počas 7 rokov. Táto suma je uvedená aj v memorande komisie, tom vysvetlení, ale neuvádza sa tam, odkiaľ majú pochádzať tieto prostriedky. Takže my sme e, predložili pozmeňujúci návrh v tom ohľade, že tieto prostriedky pochádzajú prevažne z Galilea a z Kopernika, pretože je to veľmi podobné. V princípe ide o bezpečnosť všetkých našich vesmírnych programov. A takisto by sme mohli, e, a teda pokiaľ ide o výskum, je tam časť, ktorá sa týka práve výskumu e, vesmíru, môžeme to zobrať e, z peňazí Horizontu 2020 a ak je to otázka bezpečnosti, tak môžeme použiť vnútorný fond bezpečnosti, ale väčšina prostriedkov bude pochádzať z Galilea a z Kopernika. Po tretie, návrh e, právneho aktu nestanovuje rozdelenie e, financií EÚ naprieč tými očakávanými úlohami že bol predložený pozmeňujúci návrh, ktorý, sa má, ktorý má ubezpečiť, zabezpečiť teda, že tie tri hlavné funkcie, ktoré sa týkajú e, tohto programu, to sú senzory, spracovanie údajov a služby na užívateľov a pre účely jednoznačnosti a zodpovednosti by mali byť tie maximálne sumy rozdelené na jednotlivé kategórie v zmysle cieľov, ktoré sú stanovené v tomto nariadení. Čiže 70 miliónov e, je počas 7 rokov rozpočet. E, my tam hovoríme o pôvode týchto prostriedkov a je tam aj pozmeňujúci návrh, kde sa vyjadrujeme o tom, že by sme mali naplánovať e, miesto, kde budú tieto prostriedky naplánované a realizované. Ďakujem pekne, pán Mináš. Pán predseda, dovolte mi ešte niekoľko krátkých poznámok k tomu, čo už zaznelo Podobne ako v predchádzajúcom bode, aj tento návrh vítam ako ďalší krok Európskej komisie smerom k rozšíreniu a zapojeniu Európskej únie do oblasti aktivít vesmírnych. Oblasť vesmírnych aktivít považujem za veľmi podstatnú, pretože má veľký ekonomický potenciál a môže prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti, po ktorej tak voláme. Sprevádzkovanie európskej SST služby je potrebný krok k ochrane existujúcich aj budúcich e, družíc európskych, ako aj celých systémov, pretože výrazne zníži riziko ich ohrozenia. Z tohoto dôvodu má európsky systém strategický význam. Považujem však za vhodné, aby sa služba SST financovala z programu EÚ, ako už bolo uvedené, ktoré budú e, tieto, túto službu využívať a v prípade ďalších relevantných e, programov únie, čím zabezpečíme výrazné úspory systému, jeho fungovania e, z pohľadu využívania jednotlivými členskými štátmi. V tomto zmysle som podal tri pozmeňovacie návrhy na podporu predloženého materiálu v súlade s postupom našej spravodajkyne. Ďakujem pekne. Très bien. Merci beaucoup. Donc... Výborne, ďakujem pekne. Takže zdá sa, že tá spolupráca funguje medzi tými, ktorí e, sú odborníci e, na túto tému v rámci rozpočtového výboru. To som rád. A pokiaľ ide o túto správu, ako je predchádzajúcu, ako povedal aj pán Mináš, e, to je veľmi úzko previazané, je tam rovnaká lehota 24. október termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Hlasovanie na výbore bude 14. novembra a ITRE bude mať možnosť o tom hlasovať 28. novembra. Ďakujem pekne, pán Karvalo. Pani Karvalo, pokiaľ je o 12, pán eh, Darden tu nie je, ale Ivalo Kalfin ho zastúpi. A on teraz predstaví túto správu. pokiaľ ide o pripravenosť členských štátov EÚ na účinný a včasný začiatok nového programového obdobia politiky súdržnosti. Je to veľmi dôležitá vec. E, ďakujem pekne, pán predseda. V mene kolegu Frederika Derdena by som vás rád informoval o jeho stanovisku. A teraz prečítam, čo ma poprosil aby som vám povedal. Je dôležité zdôrazniť eh, v rámci tohto stanoviska viacero podnetov, ktoré by pomohli riešiť súčasné ťažkosti pri implementácii politiky súdržnosti v členských štátoch. Treba si uvedomiť, že pokiaľ ide o politickú dohodu 27. júna, 27. júna E, o viacročnom finančnom rámci na obdobie 2013 a 2014 e, isté priority už boli zahrnuté, hlavne pokiaľ ide o efektívne a rýchle e, spustenie politiky súdržnosti, pričom sa počiarkuje, že akákoľvek omeškanie môže spôsobiť koncentráciu požiadaviek na platby ku koncu programovacieho obdobia. A je úplne jasné, že na, nakoľko je tu tak veľa nedoplatkov, ktoré ešte stále majú dobehnúť a toto všetko znamená, že až dve tretiny celkového financovania politiky súdržnosti ešte neboli splatené. Musíme sa vyhnúť riziku toho, že budú zablokované e, programy, ktoré spadajú do tejto politiky z dôvodu neplatenia. Je tu táto prípravná fáza a už v tej prípravnej fáze musíme zabezpečiť zapojenie miestnych manažerov, teda lokálnych manažerov, tak aby sme zabezpečili lepšie riadenie. Potrebujeme teda viacúrovňové riadenie. Účinné vynakladanie prostriedkov EÚ musí byť zabezpečené aj tvorbou synergií medzi rozpočtom EÚ a medzi rozpočtami členských štátov, ako aj samozprávnych a regionálnych orgánov. Je na komisii naznačiť e, cestu, ako posilniť e, úlohu rozpočtu EÚ v, tejto, v tomto ohľade Takisto nemôžeme penalizovať e, regionálne samozprávne orgány tak, aby sme podporili, e, podporili lepšie výsledky. E, sme proti istej podmienečnosti a proti takéto tvorbe rezerv. Takisto je nevyhnutné zdôrazniť nakoniec, že členské štáty a komisia musia zabezpečiť zjednodušenie prístupu k financiám a takisto zjednodušiť pravidla súťaží a takisto zjednodušiť pravidla finančných kontrol a dohľadu toto sú tie body, ktoré ma poprosil aby Frederik Darden, aby som prezentoval. A on sa ospravedlňuje, že to nemôže byť, e, má, e, prijíma teda návštevu komisie vedenú pánom predsedom Barozom v Liež. Ďakujem pekne, to chápeme. On nám e, láskavo dal vedieť. Takže ďakujem pekne, Ivajlo, že si nám to odprezentoval. Nikto nechce vystúpiť. A pardon, pán Kozlovský, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Darden vzniesol niektoré dôležité otázky, ktoré by mali byť zohľadnené aj na výbore REGI v rámci záverečného hlasovania. Plne súhlasím s dôrazom na viacúrovňové, dôrazom na viacúrovňové riadenie v rámci politiky súdržnosti. Súhlasím s tým, že miestne a regionálne orgány by mali byť plne zapojené do operačných programov od samého počiatku až po koniec a tieto orgány by takisto mali byť zapojené aj do hodnotenia. Každá možná podpora by mala smerovať na lokálne a regionálne orgány, tak aby bolo pre nich ľahšie spolufinancovať projekty finančné riadenie by nemalo negatívne ovplyvňovať e, miestne a regionálne orgány, a teda ich financovanie. Pokiaľ ide o rezervu výkonnostnú v súlade s polskými návrhmi, by tu mala existovať nejaká zábezpeka pre príjemcov takýto nástroj v prípade správneho použitia môže zlepšiť efektívnosť a účinnosť využitia verejných prostriedkov. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, chcel by som vám len pripomenúť, že pokiaľ ide o správu Darden, tak e, tam e, je časový harmonogram veľmi podobný s programom Carvalho správy. 24. október o 18. predkladanie, 14. E, novembra budeme hlasovať e, tu na rozpočte a reči bude 28. novembra. A pokiaľ ide o plenárku, tak e, termín ešte nebol potvrdený. Ďakujem pekne, Ivajlo. A teraz posledný bod, posledné 2, 13, 14. Dva návrhy protokolov o dohode rybolovnej, jedna s Gabonskou republikou, Jeden protokol s Gabonskou republikou a druhý s Marockým kráľovstvom. Takže pán Alfonzi, ktorý zvyčajne eh, informuje, tak nie je tu. A teraz Izabel Duran eh, z Belgického kráľovstva nás poinformuje. Čiže ja ospravedlňujem pána Alfonsi, on tu dnes nemôže byť, ja ho zastúpim. Pokiaľ ide o otázku protokolu medzi Úniou a Gabonskou republikou, Ehm, máme sa na to pozerať ako predlženie, alebo predlženie predchádzajúceho protokolu, pokiaľ ide o dohodu o rybolove medzi Gabonom a EÚ a týka sa to trojročného obdobia a predpokladá sa tam finančná kompenzácia na úrovni 4,1 milióna eur pre Gabon, e, aby bolo umožnené európskym ľuďom e, robiť e, teda rybolov, rybolovnú činnosť v priestore Gabonu a v okolí Gabonu, aby to bolo v súlade s kritériami trvalej udržateľnosti. Čiže vyzýva spravodajca komisiu k tomu, aby zabezpečila kontrolu, či sú tie podmienky alebo požiadavky vzhľadom, teda vo vzťahu k európskej flotile dodržiavané a takisto má byť realizovaná aj analýza nákladov a výhod, ako náhle bude tento protokol ukončený a chceme teda, aby e, pozitívne sme podporili túto, túto správu. 22. október je termín na predkladanie návrhov pozmeňujúcich e, toľko e, dohoda o rybolove medzi EÚ a Gabonom a teraz môžem prejsť priamo k protokolu s Marockým kráľovstvom toto nadvezuje na neúspešné, na neúspešný protokol, ktorý sme zamietli v parlamente, ako si spomínate. Bol tam negatívny výsledok tej analýzy nákladov a výhod. Takisto tu boli niektoré nevýhody z pohľadu e, rybolovných zásob a takisto nebolo zohľadnené oblasť západnej Sahary, to je oblasť, ktorú zaberá Maroko. Došlo k novým návrhom v tomto svetle, čiže zníženie počtu európskych lodí, ktoré majú právo e, loviť v oblasti Maroka, teda v oblasti aj západnej Sahary všetky tie záležitosti, ktoré sa objavili pri odmietnutí posledného protokolu, neboli ešte uspokojivo vyriešené. Najskôr, pokiaľ ide o záležitosť západnej Sahary, e, právna služba parlamentu dospela k záveru, že táto dohoda by mala byť na prospech západnej Sahary a že zástupcovia západnej Sahary by mali byť konzultovaní. A to je oveľa menej reštriktívnejší e, prístup v porovnaní s Spojenými štátmi, ktorý e, neumožňuje E, zapojenie západnej Sahary do takýchto obchodných dohôd. Pokiaľ ide o analýzu nákladov a prospechu alebo výhod, tak komisia mala vytvoriť nejaké nezávislé posúdenie a z toho nezávislého e, hodnotenia vyplynulo, že to je negatívne. Nevieme, prečo by mal nastať nejaká zmena situácia a, situácie a spravodajca nenašiel dostatočné dôvody na to, aby mohol konštatovať, že sa zlepší tá situácia alebo obraz, pokiaľ ide o e, náklady a výhody. 120 miliónov pokrýva, je tá hodnota toho protokolu. A ďalšia posledná vec, ktorá sa netýka tak ani e, rozpočtového výboru, ale týka sa skôr e, prebytkov e, rybolovných. Komisia hovorí o tom, že nový protokol má zohľadniť tie, tento problém a je tu fakt, že niektoré druhy rýb čelia nadmernému výlovu. Spravodaj sa pravdepodobne nepoznal štúdiu, ktorá prebehla v posledných rokoch o zdraví rybých populácií vo vodách na pobreží Maroka. Spravodajca teda doporučuje negatívne stanovisko pre výbor pre rybolov termíny 28. oktobra. Dobre, ďakujem pekne. To znamená, spravodajca navrhuje pozitívne stanovisko k Gabonu a negatívne k Maroku, áno. Chce niekto požiadať o slovo? Nikto. Takže, ako už bolo povedané, prekladanie pozmeňujúcich návrhov je lahota. govom správom je 22. oktobra. A sa bude hlasovať e, v novembri na výbore. Ďakujem pekne a ukončujem zasadnutie.